do Komisie a Vysokej e, zástupkyne pre zahraničné vzťahy o situácii vo Venezuele. Budeme o tom e, hlasovať e, vo štvrtok. Pán González Pons, nech sa páči. Vážený pán predseda, keď e, tento parlament dal e, Zacharovovú cenu venezuelskej e, opozícii, e, dalo jej e, zvláštnu e, pozíciu Budúci týždeň prebehnú vo Venezuele falošnej voľby a my sa musíme pokúsiť o to, aby k ním nedošlo. A našim najlepším e, našou najlepšou pomocou je hlasovať o troch veciach. Poprvé, neuznáme e, výsledky týchto sfalzifikovaných volieb. Po druhé, vyzveme Madura, aby e, zrušil voľby a aby, aby negocioval s opozíciou a so všetkými venezuelčanmi. A po tretie, aby E, sa medzinárodní pozorovatelia a zvláštne občania Európskej únie nestali komplicmi Madura. Maduro, e, lebo tieto voľby e, tak či onak povedú k tomu, že Maduro bude naďalej nelegitímnym predstaviteľom. Vyzývam k tomu tak, ako, nás, ako to od nás vyžaduje udelenie Sacharovovej ceny. Vento contrario a teraz tu máme proti vyhlásenie. My sme proti tomuto návrhu, pretože nie je adekvátna, je násilná a chce narušiť voľby, pretože viete, že vaši priatelia nevyhrajú. EPP nechce, e, uznáva iba tie voľby, ktoré vyhrávajú vaši priatelia. A e, pretože vy, vy niektoré voľby uznávate, keď tam vyhrávajú vaši priatelia ale niektoré voľby odsudzujete, pretože vaši kolegovia sa tam neuchádzajú o hlasy. V žiadnej krajine e, sa e, jednoducho e, voľby nepovažujú za neplatné, ak sa niekto rozhodne dobrovoľne týchto volieb nezúčastniť. Mm, prosím vás, prestaňte tu intoxikovať, prestaňte e, vyvolávať chaos a prestaňte vašim priateľom z opozície dávať výhody, e, aby viedli dialóg a aby viedli e, chaos. Venezuela... situácia vo Venezuele je veľmi vážna a vyžaduje preto aj seriózne vážne riešenia. Toto nie je v súlade s pravidlom 165, keď sa vrže v najlepších prípadoch debata a hlasovanie sa nemá konať, pokiaľ nebolo dané k dispozícii 20, 4 hodín predtým, ale to sa nestalo, takže možno poviete, že to je situácia, ale bude sa o tom hlasovať v máji 2. a to bolo hlasovanie 2. marca a teraz sme o dva mesiace ďalej, tak ja tu nevidím nejakú nalievú situáciu podľa tohto pravidla. Toto predlo máme preto, aby všetky skupiny mohli predložiť svoj názor textu, zapojiť sa, pozmeniť text a nemalo by to byť zanechané na veľké skupiny alebo predsedu, aby sa menili pravidla podľa toho, ako chce. Všetky pravidla majú svoj dôvod. Pán González Pons, ak demokracia vo Venezuele je taká dôležitá, ja nechápem, že by sme mali prestať za ňu bojovať z procedurálnych dôvodov. Predsa procedúra nemôže byť dôležitejšia ako demokracia. Keď sa procedúra dá nad demokraciu, to je zámienka, ako nepodporiť demokraciu. V každom prípade naliehavosť nie je tu potrebná. Pardon. E, nie je potrebné preukazovať tú naliehavosť Máme tu kalendár, voľby prebehnú 20. mája. Nebude ďalšia plenárna schôdza, kde sa budeme môcť vyjadriť. Buď sa vyjadríme dnes, alebo nebude žiadne uznesenie. Ja by som bol za to, aby sme sa vyjadrili dnes, pretože je dôležité, aby sme mali rozpravu, lebo už na tomto pléne sa povedalo, aj sa to už vyjadrilo, aj e, v prostredníctvom vyhlásenia predsedu tohto parlamentu v mene všetkých poslancov. Honorable González Pons. Signor González Pons. Pán González Pons. Pán eh, González Pons, nech sa páči, prosím. Ja chápem, že žiadate rozpravu, ako žiadala pani Keller bez uznesenia, ale po rozprave vyhlásenie predsedu, ktorý zosumarizuje text uznesenia, ktoré bolo prijaté už v minulosti na plenárnej schôzi. Toto je váš návrh, pán González Pons? Áno, toto je konsenzuálny návrh. Ak bude prijatý, tak ho môžeme s ním žiť. Ak nie, tak chceme, aby sa hlasovalo o našom návrhu. Pán, pán Keller? viem sledovať. V predchádzajúcom uznesení sme nehovorili nič o hlavnom uznesení. Ja chápem ten cieľ, že by sme mali byť uznesenie, ale malo by to byť oznámené skôr. Sú to dva mesiace, takže ak teraz chcete vyhlásiť nejaké vyhlásenie, ktoré bolo pripravené jednou skupinou alebo druhou, tak to nie je v poriadku s e, rokovacím poriadkom. Môžeme mať debatu, ale uznesenie podľa pravidla 156 nie je možné. Pán Keller. Je tu návrh pána Gonzalesa Pons. Návrh je taký, že debata bez uznesenia s deklaráciou predsedu so, v súlade s posledným uznesením, ktoré schválil Európsky parlament. Súhlasíte alebo budeme hlasovať? Samozrejme, vždy môžete povedať, čo je v uznesení, ale uznesenie nič nehovorí o voľbách v máji. To si navzájom protirečí, takže môžeme aj hlasovať. Allora, l'onorevole González Pons. Per... Vážený pán González Pons, aby sme mali rozpravu s uznesením, tak tam je potrebné, aby to bolo v rámci bodu naliehavé. To je jediný spôsob, ako mať uznesenie. Ak nežiadate o toto v bode naliehavé, a myslím si, že pani Keller má pravdu, tak nemôžeme mať rozprávu s uznesením. Prvá vec, o ktorej budeme hlasovať, je, že ak si e, či, či si naplene želáme hlasovanie s uznesením k tejto téme. Ak to nebude prijaté, tak potom prejdeme k rozprave bez uznesenia. Otváram teraz hlasovanie, aby sme sa rozhodli, že či budeme mať naliehavú rozpravu e, o Venezuele alebo nie. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Už ste všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Budeme mať teda rozpravu v rámci bodu naliehavé aj s uznesením. A o e, tomto uznesení budeme hlasovať vo štvrtok. Takže tu sú lehoty na stredu 2. mája. Mali sme rozprávu, kde sme diskutovali. A takže nechajte uzavrieť túto časť a potom budete môcť vystúpiť. Počkajte, prečo? Veď vy tu porušujete rokovací poriadok, pretože na to, aby sme prijali E, uznesenie, tak každá skupina musí mať návrh 24 hodín pred hlasovaním vo svojom jazyku. Ne, vy tu nevyčítate Španielsku e, korupciu a obchádzanie zákonov. Iba ak by išlo o rozpravu v bode naliehavé. A tu bolo povedané, toto bolo jasné, pani Skykeller. A ja jej dávam za pravdu a pán González Pons požiadal o rozpravu v rámci procedúry naliehavia. To nám umožňuje prijať uznesenie, takže návrh uznesenia musí byť predložený do 18. hodiny v stredu. O 20. bude príjmeme spoločné stanovisko, e, pozmenujúce návrhy do 21.00 a hlasovať sa bude v stredu o 23.00. Skupina GUE požiadala o ďalší bod do programu ohľadne prenasledovaní obetí a o aplikovaní medzinárodných pravidel vo Špan- v Španielsku, pokiaľ ide o e, sexuálne násilie. A teraz Dávam slovo kolegovi Halesovi Peňasovi v mene GUE. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Dnes veľa, veľa španielských žien sa cítia e, nechránené zo strany súdnych orgánov ako pred týždňom, keď Návarský súd vydal rozhodnutie v prípade viacnásobného znásilnenia. 18-ročná mladá žena bola piatimi mužmi znásilnená a to došlo k mnohonásobnému znásilneniu bez súhlasu obete a rozsudok vyhlásil, že to nie je znásilnenie, ale len zneužitie, pretože tam nebolo zastrašovanie. To je skutočne barbarstvo. Veď predsa istambulský dohovor považuje za znásilnenie všetky sexuálne akty bez súhlasu a iba 6 európskych krajín prijalo túto definíciu násilia alebo znásilnenia a preto je nevyhnutné, aby sa takýto sociálny alarm nerozširoval do ďalších európskych krajín a aby sme mali túto rozpravu preto, aby sme uznali e, koncept znásilnenia tak aby to bolo e, vo všetkých e, členských krajinách e, vnímané rovnako. Ďakujem. Chiede la parola l'onorevole Sferragut per un intervento contrario. Pani, pani Ferragut má reakciu. Ďakujem, vážený pán predseda, my zdieľame znechutenie pokiaľ a my vyhlasujeme toleranciu nula proti porušovaniu ľudských práv, ku ktorým patrí aj sexuálne násilie a znásilňovanie. A pripomíname, že je potrebné, aby členské štáty plnili istambulský dohovor. V žiadnom prípade e, kritika súdnych e, e rozhodnutí nemá miesto, pretože ako vieme, súdy sú nezávislé a na základe španielskej E, justície nemôže byť súdca súdený, na e, pretože prijal nejaké súdne rozhodnutie. To je ošetrené v našom trestnom zákonníku a existujú tam právne e, odvolania na najvyšší súd a preto je potrebné, e, že povedať, že ak niekto chce skúmať zákony tak, aby sa plnil istambulský dohovor, nemožno v žiadnom prípade spochybňovať legislatívnu ani súdnu moc. A my musíme mať dôveru e, v súdne orgány, rovnako ako naši občania. Keller, prego. Keller, nech sa páči. Votiamo, votiamo la proposta del gruppo Predkladáme teraz tento návrh na hlasovanie. A chcete sa prosím ujať slova? Utište sa. Budeme hlasovať o návrhu skupiny GUE NGL. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý, takže vyhlásenie rady a komisie o tom, ako sa v Španielsku aplikujú medzinárodné zákony o sexuálnom e, násilí, bude pridaný do programu dnešnej schôdze. Skupina zelených požiadala o to, aby sme do programu pridali vyhlásenie komisie o e, zákone v USA ohľadne e, preclenia alumínia. Pani Kele, nech sa páči. Vážení kolegovia, americké tarify ktoré chcú uložiť na dovozy z EÚ, sú pre EÚ veľmi zaťažujúce, ale my ako spolu e, zákonodarcovia sme neboli informovaní o tom, čo má komisia v tomto smere v úmysle urobiť. E, myslíme si, že tieto informácie, ktoré má, by, sa, by mali byť e, poskytnuté jednak nám, ale aj verejnosti. A to, čo sa komisia zrejme snaží urobiť, je získať mandát na nové obchodné rokovania so Spojenými štátmi ešte tento mesiac. Ak tomu tak bude, tak my ako Európsky parlament si želáme, aby sme mohli vstúpiť do týchto rokovaní a preto je potrebné, aby sme to urobili už teraz. Na tejto plenárke nemôžeme čakať až na Štrasburg, lebo dovtedy už môže byť mandát udelený. Preto vás žiadam, aby ste súhlasili s rozpravou o tejto téme v rámci tejto mini plenárky. Ďakujem. Prego, per parlare contro. Že chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Thank you very Much, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V politike je z, sa stáva, že ľudia hovoria nie to, čo si myslia a preto ja si želám, aby sme e, nezačali o tejto otázke a o, tejto, o tomto vyhlásení komisie rokovať v rámci tejto rozpravy. Nie je len o to, že máme veľmi rozdielne názory na Trumpové e, tarify na dovoz ocele, ale včera bolo oznámené, my síce nevieme žiadne podrobnosti, minulosti, ale bolo vydané vyhlásenie v tejto veci a myslím si, že to je dobre. Mali by sme sa najprv zamyslieť až potom hovoriť. Nejde o to, že by sme sa rozhodli buď teraz alebo nikdy, lebo na majovej plenárke bude dostatok príležitosti na to, aby sme o tom rokovali a aby sme vyslali veľmi dôrazné posolstvo tejto snemovne, ale môžeme tak urobiť až potom, keď budeme vedieť, o čom sa Washington rozhodne. Pokiaľ ide o mňa, myslím, že pani Skakele vždy najprv si premyslí, čo chce povedať, bez ohľadu na to, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, čo poviem. E, teraz e, dávam hlasovať, e, menovité hlasovanie o tom, či súhlasíte s týmto návrhom. Vote chiuso. Koniec hlasovania. Návrh sa zamieta. Vo štvrtok budeme hlasovať o tomto článku o mo- geneticky modifikovanej cukrovej repe. E Takže e, myslím si, že môžeme takto prijať náš program, ako bol pozmenený. A teraz prejdeme k vyhláseniu komisie k balíčku opatrení, ktoré sa týkajú VFR na obdobie po roku 2020. Chcem sa poďakovať pánovi Junckerovi, predsedovi